zápisnica. Ďalšia schôdza sa uskutoční zajtra, 11. marca 2010 od 9. E, do 13. a potom od 15. do 17. máte k dispozícii program. E, ten je zverejnený aj na internetovej stránke Európskeho parlamentu. Tým pádom je dnešná schôdza odročená. Ďakujem.